trvajú na 1%, ale je na čase, aby všetky krajiny to robili minimálne 0,7%. Ako tieňová spravodajkynia vo výbore pre rozvoj vidím, že sú tu viaceré body, ktoré sú prioritné práve pokiaľ ide o oblasť zahraničnej politiky, ako napríklad zodpovednosť a vyváženosť v prístupe k rozpočtu. Musíme pri ľudských právach oveľa viac spolupracovať a musíme sa e, musíme aj bojovať proti zmenšujúcemu sa priestoru demokracie, voči ktorému bojuje aj občianská spoločnosť. Musíme podporovať reproduktívne práva žien, musíme sa viac sústrediť na ochranu e, klímy našej planéty. To sú aktuálne otázky. A ako humanitárni aktéry nesmieme sa nechať zastrašiť. Stále viac tu je kríz, stále viac ľudí je na úteku už zostáva iba 10 rokov. Musíme dovtedy jednoducho splniť cieľe o udržateľnosti OSN. Už teraz musíme im stanoviť prioritu, a to ešte v tomto mandáte. Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený je kolega Howard. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dve z priorít na rozpočet 2020 na tejto strane parlamentu sú klimatické problémy a budúcnosť mladých ľudí v Európe. Ja som presvedčený o tom, že nie politici, ale vedci a inžinieri umožnia ten posun k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Ak, prinesú, ak majú priniesť tieto zmeny, tak je dôležité, aby sme im dali nástroj na to, aby tú prácu vykonávali. Naše investície do vedy a do výskumu sú našimi nástrojmi. Mali by sme ich posilňovať týmto rozpočtom. A v časoch, keď tieto zmeny vidíme v hospodárstve, má to vplyv akútne aj na mladých ľudí, tak je šialenstvo, aby sme znižovali naše progr- programy v tejto oblasti. Štrukturálne problémy sú vážnym problémom, a to vo viacerých častiach únie, avšak prístup rady doposiaľ je jednoducho žalostne nekoherentný. Máme tu riešenia, ktoré vlastne idú proti našim prioritám rozpočet únie iba malým, malou časťou toho, čo treba e, vydať do týchto riešení. My musíme reagovať na tieto veľké výzvy a to nemôže ohraničiť nejaká hranica krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Týmto sa dostávame k spontánnej rozprave Catch the, aj Máme tu dvoch prihlásených, takže dáme im aj slovo. Ako prvý je prihlásený kolega Mavrides. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dnes do poludnia Európsky súd pre ľudské práva, komisár Rady Európy pre ľudské práva stanovil dôkazy, ktoré máme, pokiaľ ide o pokiaľ ide o spomínaný problém. hovoril sa tu o jednostrannom probléme Mali sme tu externé intervencie a komisár pre e, ľudské práva Rady Európy povedali, že je to v súlade s pohľadom členských štátov, pokiaľ ide o náboženské slobody, napríklad pokiaľ ide o Bulharsko a pokiaľ ide o okupovaný sever Cypru a my dávame milióny z európskych rozpočtov do týchto oblastí a ja som si istý, že ak európsky občania by mali možnosť povedať, že aký majú oni na to názor, tak by povedali jasné nie. O tom som presvedčený. Ďakujem pekne. A týmto sa dostávame ku kolegyni Tomašič. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že veľmi dôležité, aby sme boli opatrní, pokiaľ ide o verejné výda peniaze, aby sme sa pripravili na tú krízu, ktorá asi príde. E, je to vlastne niečo, čo už vnímame. Pokiaľ ide o alokovanie 21 z celkového navrhovaného rozpočtu na rok 2020 na boj proti klimatickým zmenám, na to, aby sa financovali drahé verejné politiky. Vidí, že sme sa nepoučili z predchádzajúcich kríz, ktoré zdevastovali Európu a vytvorili tu priepas medzi severom a juhom kontinentu. Musíme dbať o našu planetu, to je pravda, ale predovšetkým to musíme robiť v partnerstve so súkromným sektorom a tým, že budeme vytvárať pozitívne prostredie pre podnikateľov a nefinancovať nejaké drahé programy, ktoré majú pochybné efekty. Ďakujem. Ďakujem pekne a nakoľko máme ešte trochu času, prihlásil sa pán Hab. Ďakujem veľmi pekne. Náš kontinent musí byť vďačný Spojeným štátom americkým a NATO predovšetkým, a počul som už veľa o tých rozpočtových prostriedkoch na rok 2020-2021 a na ten celý priestor až do 2027. V rámci týchto prostriedkov vyčlenených je číslo na 21 miliard, pokiaľ ide o arma, nové pobrežné hliadky. Ja si myslím, že to je strašné, keď sa pozrieme na to, keď v súčasnosti každá členská krajina s výnimkou Spojeného kráľovstva, Grécka a možno teda ešte niektorých iných krajín jednoducho nedostoja ani tým záväzkom v rámci NATO. Myslím si, že musíme niečo urobiť v rámci tejto inštitúcie na to, aby sme sa e, uistili o to, že skutočne budeme platiť tie naše príspevky do NATO, do NATO aby sme tu nebudovali nejaké nezávislé e, nezávislé, e, nezávislé, zdro, nezávislé množstvo vojakov alebo ochrancov hraníc, ktorí by E, ktorých treba vyfinancovať. Ďakujem pekne a týmto dostane slovo pán minister Tilikajne. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, chcel by som sa vám poďakovať za túto veľmi zaujímavú a e, plodnú výmenu názorov. Mám tu viac strán pripomienok k vašim vyjadreniam. Treba povedať, že dnešná diskusia ukázala, že tu máme odlišné pohľady, pokiaľ ide o niektoré body, ale viacerí z nás zdieľajú spoločný cieľ, pokiaľ ide o vytvorenie robustného rozpočtu na rok 2020. Ja by som teraz e, vyčkal na pozíciu stanovisko rozpočtu, pokiaľ ide o rozpočet na 2020. Má to byť základ, pokiaľ ide o stanovisko, o ktorom budeme potom rokovať na to, aby sme mali finálnu dohodu v novembri vyrokovanú. My vieme, že môžeme počítať s komisiou v tom zmysle, že bude skutočne tým vyjednávačom na to, aby sprostredkovala tieto rokovania, aby sme mali vyvážené riešenia, ktoré môžeme na oboch stranách zvážiť. Európa ako celok si vyžaduje rozpočet, ktorý, bude, e, ktorý dostojí potrebám občanov. To si vyžaduje, aby sme počítali s výdavkami, ktoré sú potrebné a zároveň musíme zobrať do úvahy aj to, že to bremeno na daňových poplatníkov by malo byť čo možno najmenšie. Ja som presvedčený o tom, že s patričnou vervou Európskeho parlamentu a komisiou, ako aj z našej strany, budeme schopní dosiahnuť dohodu v patričnom čase. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu pozornosť a vaše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister Tilikainen. Týmto sa končí rozprava. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy. Ako prvý za radu dostane slovo pani ministerka Tuborajne. Nech sa páči. Srdečne vás vítam, pani ministerka, medzi nami. Sie haben das Wort. A týmto vám dávam hneď aj slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Téma dnešnej diskusie už hovorí o tých úvahách, ako sa môžeme poučiť z minulosti, Autoritárne a totalitárne režimy v Európe v poslednom storočí zostávajú tmavou kapitolou v histórii Európy a kontinentu nášho. Spomienka nie je iba pripomínanie si. Ide tu o to, aby táto spomienka žila medzi nami, aby sme nezabudli na horory z minulosti. Ak máme skutočne v plnej miere pochopiť prítomnosť a kreovať lepšiu budúcnosť, Porozumenie, a porozumenie minulosti je dôležité. Môžem citovať Giorgio Santanaju, španielského filozofa. Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení na to, aby zopakovali chyby. Európska únia vychádza zo spoločných hodnôt, dodržiavanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv. Tieto hodnoty sú milníkmi eh, demokratických spoločností a sú samotným základom toho nášho európskeho projektu. Naša spoločná základňa hodnot umožnila najdlhšie trvajúce obdobie mieru v Európe. Našťastie mladé generácie nemuseli trpieť pod totalitárnymi režimy, režimami, ale teraz je tu riziko, že tieto spoločné hodnoty ako keby považovali za samozrejme. Ako viete, posilňovanie našich spoločných hodnôt a právny štát predovšetkým sú s našimi hlavnými prioritami, aj pokiaľ ide o naše predsedníctvo. Dodržávanie demokracie, základných práv, právneho štátu, to má silnú symbolickú hodnotu. Takisto je to dôležité na to, aby riadne fungovali naše spoločnosti a politiky našej únie. Tieto spoločné hodnoty patria všetkým a sú tu na prospech nás všetkých. Ja však mám pocit, že by sme mali lepšie zaangažovať občanov a občianskú spoločnosť na to, aby sme vytvorili úniu hodnot pre všetkých. Myslím na krásnu záhradu, krásne kvety a stromy, ktoré sú dokonalé. Ako Robert Gaken, americký historik, napísal, organizovaná spoločnosť, ktorá vychádza z právneho štátu, je ako takáto záhrada Prírodný, prírodzený poriadok je však džungla a aj záhrada a právny štát si vyžadujú stálu starostlivosť. Ak nie, tak tá džungla sa opäť vráti. Nedostatok poznatkov o pôvode Európskej únie a kľúčových princípov zvyšuje riziko manipulácie a dezinformácie, takisto bráni občanom, aby si vytvorili správny pohľad na kroky, ktoré podniká Európska únia. Na druhej strane poznatky o rozmanitosti, tradíciách e, členských štátov Európskej únie podporujú dodržiavanie, rešpekt, porozumenie a spoluprácu. A toto zasa posilňuje e, tú zdravo, zdravý pocit náležitosti. Minulý týždeň predsedníctvo v Helsinkách zorganizovalo konferenciu, ako zabezpečiť odolnosť našich spoločností, pokiaľ ide o vytváranie a posilňovanie našich hodnôt. A bola tu široká zhoda medzi účastníkmi že nedostatky práve pokiaľ ide o naše spoločné hodnoty robia z našich spoločností zraniteľnejšiu európsku úniu tak interne ako aj externe. dnes čelíme veľkému počtu víziev, ktoré naše spoločnosti kladú pred rizika, či už ide o xenofóbiu, nacionalizmus, dezinformáciu alebo radikalizáciu. A to sú iba niektoré z mnohých. Musíme si uvedomiť, že na to, aby sme sa nedostali do, aby sme nepodľahli populistom, ktorí hlásajú ľahké riešenia pre komplikované veci. Nielen, že tieto sluby sa nedajú splniť, ale takisto diskreditujú demokratické inštitúcie a orgány. Populizmus a jeho negatívum môže rásť ak budú títo populisti ďalej rozdielovať našu spoločnosť. Rozdielujú nás na dobrých a zlých občanov, na nás a ich, na priateľov a nepriateľov. Toto podkopáva demokratickú otvorenú diskusiu, vedie to k radikalizácii a extrémizmu. My všetci si musíme uvedomiť, že musíme proti tomu konať a bojovať proti netolerancii, rasizmu a xenofóbii. Dámy a páni, Európa už zaplatila vysokú cenu za tieto fenomény a v minulosti. Skúsenosti, ktoré sme zažili, dve svetové vojny, nám poukazujú na to, že musíme vytvoriť spoločný priestor, v ktorom môžeme študovať a pracovať. Naše spoločnosti sa teraz už viaceré generácie naučili niečo viac o hodnote inkluzívnosti a tolerancie. A nesmieme ani zabúdať na dôležitú úlohu vzdelávania, že musíme našim deťom učiť, že musíme naše deti učiť mediálnu gramotnosť, kritické zmýšľanie a možnosti riešenia konfliktov. Dámy a páni, pani predsednička, na záver by som povedala, že Európania si musia uvedomiť svoju minulosť, aby sa poučili z minulosti, aby neopakovali naše chyby, keď hovoríme o kreovaní budúcnosti Európy. Keď chceme zohrať našu úlohu v tejto spoločnej sna, aby sme chránili túto základňu hodnot, týmto vlastne chránime aj základy našich spoločností a európskej integrácie. Mier, bezpečnosť, stabilita, demokracia a prosperita a zároveň prispievame takto aj k posilňovaniu Európskej únie, ktorá bude odolnejšia. Potom našeho predsedníctva hovorí udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť. Toto je teda druh únie, ktorý chceme my e, nechať našim budúcim generáciám. Ďakujem veľmi pekne za túto aktuálnu diskusiu a za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne aj my vám ďakujeme. Týmto dostane slovo pán komisár. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. <clears throat> Vážení poslanci parlamentu, vážení kolegovia, kolegyne, som naozaj veľmi rád, že táto diskusia bola naplánovaná pretože neexistuje lepší čas pre diskusiu o dôležitosti našo, našich kolektívnych dejín, e, než ten, keď chceme budovať našu spoločnú budúcnosť. V, v, sezu, alebo v čase pred európskymi voľbami prebiehala veľa diskusí o tom, čo Európska únia je a čo tento koncept pre nás znamená, čo znamená pre našich občanov. Myslím si, že Európska únia nie je len konceptom. Je to najväčší a najhmatateľnejší politický právny ekonomický a sociálny projekt ktorý definuje naše životy na dennodennej báze ak môžete slobodne cestovať medzi hranicami ak môžete eh, telefonovať v jednom štáte rovnako ako vo svojom domácom štáte, ak môžete študovať na škole v, cudzine a mať vlastne rovnako uznané kredity ako ako doma, tak to je všetko vďaka tomu, že to umožňuje Európska únia. Na to, aby sme si skutočne uvedomili rozsah týchto slobôd a týchto príležitostí, musíme pochopiť, odkiaľ pochádzajú. Potrebujeme si pripomínať, nesmieme zabúdať. <clears throat> Viete, tieto všetky výsledky neprišli sami od seba, nepadli z neba. Ťažko sa za nich bojovalo a museli sme si ich vydobiť. Tento rok si pripomíname 30 rokov od pádu berlínskeho múru viac ako 60 rokov od vytvorenia prvých základov nášho spoločného trhu táto únia bola postavená na popole ktorý, ktorý bol na našom kontinente po tom, čo sa stalo pred 80 rokmi, keď sa otvorila temná, história, temná kapitola v dejinách tohoto kontinentu. Podpis paktu Molotov-Ribbentrop medzi nacistickým Nemeckom a Sovietským zväzom 23. Eh, augusta 1939, ktorým sa rozdelil náš kontinent a ktorým sa vytvorilo utrpenie pre mnohých Európanov, ktorí žili pod totalitnými režimami dlhé roky. Dnes si užívame mnoho rôznych slobod, cestujeme bez hraníc, bez prekážok, môžeme hovoriť, písať, protestovať môžeme sa vydať na kariéru v akomkoľvek povolaní a navštíviť môžeme kohokoľvek si len zmyslíme. Tieto práva a slobody boli vybojované obrovským úsilím generácií, ktoré priamo na vlastnom živote zažili dopad dvoch katastrofických svetových vojen a trpeli ich obrovskými dopadmi. Nesmieme zabúdať, že my, ktorí sme vyrastali a rástli v Európskej únii, tak ako ju poznáme dnes, my sme tá jediná generácia, ktorá nikdy nezažila vojnu. Potrebujeme naďalej vzdávať hold úsiliu a boju našich predchodcov. Je naozaj kľúčové, aby sme si plne uvedomili význam základných hodnot, na ktorých Európska únia a európska demokracia je postavená. A nikdy, nikdy to neberme za samozrejme. Počas ostatných rokov sme e, videli viac rôznych víziev, ktoré trochu zatienili Európsku úniu. Finančná kríza, migrácia, terorizmus, dezinformačné kampane proti e, našim občanom vo voľbách, Brexit. A toho som pomenoval len niektoré. Naši občania sú právom znepokojení. Bohužiaľ, tieto výzvy sa stávajú predpokladom pre populistov a nacionalistov, aby získavali stále väčšiu podporu tvrdia, že tým, že sa uzavrieme, dokážeme tieto výzvy prekonať. Aká, aký naivný a nezodpovedný prístup. Ak sme sa naučili jednu vec z minulosti, tak z blízkej, ako aj ďalekej minulosti, je to to, že týmto výzvam sa môžeme postaviť len spoločne. Vo vzájomnej dôvere Európska únia nebola vybudovaná v izolácii. Nebola vybudovaná na koncepte my proti ním, nebola postavená na myšlienke prežitia tých najschopnejších. Bola postavená na základe solidarity, na základe spolupráce, na základe zdieľania zodpovednosti a na princípe e, starostlivosti o tých najzraniteľnejších a najslabších. Viac ako kedykoľvek predtým si musíme pripomínať tieto lekcie z minulosti. Pretože ak budeme ignorovať históriu, budeme čeliť riziku, že zopakujeme chyby ktoré sme už spravili. A práve preto potrebujeme podporovať aktivity, ktoré budú udržiavať spomienky na minulosť na, čerstvé a budeme si pripomínať minulosť tak, aby sme mohli budovať budúcnosť. To by nikdy, nikdy nemalo prichádzať za cenu e, jednej krajiny alebo konkrétnej komunity, ktorá, e, do ktorej patríme. Môžeme byť Európanmi a patriotmi zároveň. A práve preto by sme mali vždy e, napriahnuť pomocnú ruku k iným a spraviť diverzitu spoločnou hodnotou. Len vďaka kolektívnym európskym krokom dokážeme e, európskym občanom vysvetliť, že len spoločne dokážeme čeliť tým výzvam, ktoré sú pred nami a len tak môžeme spoločne posilniť, podporiť a skrášliť na spoločný európsky dom. Ale to by nemalo vychádzať vždy len od vlád, táto iniciatíva. Mali by sme podporovať a povzbudzovať našich občanov a občianskú spoločnosť, tak aby boli tiež angažovaní. Európska komisia bola eh, v popredí svojho programu Európa pre občanov, ktorý propaguje mier, európske hodnoty a zároveň aj blahobyt pre všetkých. Prvýkrát tento program vznikol v roku 2004 s celkovým cieľom, aby sa európsky občania priblížili Európskej únii ponúka financovanie pre projekty v teréne, v rámci ktorých občania môžu uvažovať o minulosti, môžu sa zapájať do formovania budúcnosti a byť aktívne zapojení. Pripomínanie minulosti podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú pomenovávať pôvod totalitárnych režimov a zároveň si dokážeme pripomínať tie kľúčové referenčné momenty v moderných dejinách Európy. Zvyšovanie povedomia pripomínanie spoločných dejín a pripomínanie našich spoločných hodnot je kľúčové. Projekty, ktoré povzbudzujú toleranciu, vzájomné porozumenie, medzikultúrny dialog a zmierovanie sú kľúčom preto, ako prekonať minulosť a budovať budúcnosť. Zhruba 100 tisíc občanov je priamo zapojených každý rok do projektov pripomínania európskej minulosti. V roku 2019 45 rôznych projektov e, pre pripomínanie alebo pre zvyšovanie historického povedomia bolo podporených. Tieto vybrané projekty e, sa venujú prioritám ako je napríklad občianská spoločnosť, občianská angažovanosť počas totalitných režimov, antisemitizmus, e, anti, postoje, Eh, xenofóbia, homofóbia a iné formy intolerancie, demokratická tranzícia a pristupovanie k Európskej únii. Tieto projekty si budú pripomínať tiež významné historické milníky eh, v nedávnej európskej histórii, ako napríklad eh, mierové zmluvy z roku 1919, ktoré ukončili Prvú svetovú vojnu. Príkladom je pamätník Shoah a projekt z roku 2018 vďaka grantu Európa pre občanov sa tento projekt vyvinul do skutočného európskeho rámca referencií o holokauste a iných genocídach. Tento memoriál dostáva viac ako 250, príjma viac ako 250 tisíc návštevníkov každý rok. Podstatou nášho programu je spájať Európanov. Napríklad začiatkom apríla tohoto roka sme pod mojim pod, eh, pod, pod našim vedením viedli projekt, alebo teda podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov zo všeobecnej verejnosti z tohoto programu, ktorí boli aktívne zapojení. A spolu s mojimi kolegami, s napríklad s komisárkou Jourovou, sme diskutovali o celom spektre tém, ktoré sú kľúčové pre občanov, tak aby sa aktívnejšie angažovali v Európe. Jedna z tých tém bola otázka diverzita spomienok v Európskej únii. Niektoré krajiny si prešli veľmi špecifickými skúsenosťami, kolonializmom alebo totalitnými režimami. Je fakt, že neexistuje jedna spoločná pravda pri e, spomienkach alebo pri povedomí jednotlivca či komunity. Otázka je, ako môžeme zladiť, zosúladiť rozdielne spomienky, ako môžeme budovať na tejto diverzite a ako môžeme z toho spraviť niečo, čo posilní Európsku úniu. Ja pevne verím, že podporovanie historického povedomia zostane prioritou aj pre budúcu komisiu. V máji 2018 komisia navrhla nový nástroj nástroj pre spravodlivosť hodnoty a hodnoty. Tieto, tento nástroj bude spájať program Justice, teda justícia, spravodlivosť a justícia a takisto aj program práva hodnôt, v ktorom bude naďalej um, dispozícii financovanie pre historické povedomie. Tento nový program zabezpečí pokračovanie aktivít v rámci súčasného programu Európa pre občanov. Zároveň by som zvýžil potenciál Európskej únie, aby sme podporovali a propagovali práva v Európskej únie a európske hodnoty tým, že povzbudíme zapájanie sa všetkých občanov vo všetkých aspektoch ich života. A tak, aby sme im umožnili zapájať sa do budovania a do eh, budovania stále užšej Európskej únie. Komisia a ja osobne budeme naďalej angažovaní a zaviazaní dodržiavať politiku hodnôt a zodpovedného spomínania alebo zodpovedného povedomia. To je jediný spôsob, ako občania, politickí lídry zabezpečia budúcnosť, ktorá bude našou spoločnou budúcnosťou. Vážení kolegovia, ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na veľmi zaujímavú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Dostávame sa k diskusii, takže eh, Kolegyňa jukne Juknevičiete z EPP má minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po litovsky. Pakt Molotov a Ribbentrop so svojimi tajnými protokolmi umožnil nacistom a komunistom rozdeliť si Európu a tak vznikla druhá svetová vojna. Táto vojna spôsobila nevydané utrpenie, tragédiu holokaustu, okupáciu, gulagy, deportácie a tak ďalej. Ja sa narodila mm, v okupovanej Litve a vtedy by som nebola verila, že jedného dňa budem v tejto plenárke a že budem poslankyňou Európskeho parlamentu. Moja osobná história naozaj veľmi dobre ukazuje, že rozširovanie Európskej únie a NATO um, naozaj veľmi efektívne vymazalo tie demarkačné línie, ktoré nakreslili tyrani nastolili tyrani. A teraz, 10 ročia po podpise tohto paktu, stále cítime jeho negatívne dopady, pretože v Európe ešte stále existujú divízie, rozdiely a Kremlín sa naozaj snaží eh, získať pod svoj vplyv Ukrajinu, eh, Gruzinsko, Moldavsko a tak ďalej. E, veď sa pozrime na ten kult e, stalinizmu, ktorý sa ešte stále e, vyskytuje. Šírenie nepravd, informačná vojna naozaj aj z dejín sa stáva nástroj klamstiev. Európska únia sa, zvolila ako rea- sa zrodila ako reakcia na tragédiu vytvornú tyranmi. Čiže z tohto vyplývajú aj texty nášho uznesenia. E, vychádzať do budúcna z minulosti, aby sa dejiny neopakovali a aby tie e, rozdeľujúce línie e, raz a navždy zmizli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší bude pani Blinkevičiute v mene SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. pán komisár, pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Dejiny sú súčasťou európskej a národnej identity. Každý máme svoje národné dejiny, ale v Európskej únii sme všetci zružení pod jednými dejinami, európskymi dejinami. E, dejiny, ktoré zažili vojny s miliónmi obetí, nacistický, komunistický, fašistický režim, okupácia. Okupanti sa vždy snažili vymazať historickú pamäť a národnú identitu tých, ktorých okupovali. Ja osobne som z krajiny, ktorej dejinách máme deportácie naozaj masové, okupáciu, sibirské gulagy a kopu presídlených e, ľudí. Dnešná rozpráva nám umožňuje pripomenúť si, že dejiny nemôžeme považovať e, za nejakého chudobného príbuzného. Nie, naozaj e, musíme odsúdiť komunistické režimy, e, fašistické, musíme naozaj prestať s minimizáciou zločinov takýchto zločineckých režimov. Musíme skoncovať s propagandou, musíme skoncovať s intoleranciou a nenávisťou deň európskej pamäti, európskej histórie. Tento musíme viac zviditeľniť tak, aby sme si uvedomili, akú cenu sme zaplatili za tú slobodu, za ten mier a demokraciu, ktorý teraz máme. Kolegyne, kolegovia, budeme silní iba v jednote. Zachovanie európskeho povedomia a je tento odkaz dávať našim, eh, genera- našim budúcim generáciám. Toto je naša povinnosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pokračujeme kolegom Šimečkom. V mene Renew Europe máte dve minúty. Much, uh, chair, and, uh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste prišli. Áno, Európa nemá budúcnosť, ak eh, si nebude uvedomovať eh, svoje temné dejiny a tie tajné propokoly k eh, paktu Molotov-Ribbentrop, toto naozaj sú temné body eh, v našich dejinách. Brutálny cynický akt, eh, eh, bezprecedentný v Európe, na čo nasledovali najhoršie, najpresívnejšie totalitné režimy v našich dejinách. Nezabúdajme, nesmieme zabúdať na obete ani na tých hrdinov, ktorí bojovali a postavili sa tyranii. Ale nikdy nesmieme zabúdať ani na to, že Európa dneška vyvstala ako reakcia na Európu 1939. Táto Európa mieru demokracie, zdieľanej demokracie je naozaj priamou reakciou na e, odmietanie sily tyranov toto je v jadre našej identity. My sme občania Európskej únie. Európska únia je snáď jedinou politickou inštitúciou, ktorá sa definuje nie v opozícii k iným krajinám alebo iným kultúram či organizáciám, ale v opozícii k vlastným tragickým dejinám. A čo je tu kľúčové, je to, že sú to spoločné dejiny, pretože tie bolestivé skutočnosti totalitarizmu to zdieľa západná aj východná Európa, Európania z nových a starých členských štátov a z tohto vlastne a Vychádza to spoločné napriek 40 rokom rozdelenia počas studenej vojny, preto 23. august je taký veľmi dôležitý pre paneurópsku solidaritu. Samozrejme, ten hlavný odkaz deklarácie ako rezolúciu, ktorú príjmeme zajtra, je eh, slavnostná pripomienka, ale samozrejme aj odkaz obozretnosti, eh, aby sa tí demoni minulosti nevrátili, neopakovali, lebo čo vidíme teraz je eh, nabúdanie násilia, xenofóbie, extrémizmu v našich spoločnostiach, na členských štátoch, vrátanie antisemitizmu, obviňovania menšín, e, sexuálnych iných, migrantov, e, umlčiavania kritikov, novinárov a tak ďalej. A samozrejme našou zodpovednosťou e, hodnoty tolerancie, otvorenosti demokracie chrániť, veď to pri najmenšom dlžíme tým obetiam. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz pokračujeme kolegom Hropem v mene zelených, ale nech sa páči. Ačiū, gerbama pirmininkė. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Už nikdy, už nikdy toto sú slova, ktoré musíme vysloviť, keď si pomíname 23. augusta, keď bol podpísaný pakt o neútočení medzi Ruskom a Nemeckom. Zatupcovia tých dvoch zločineckých ideológií rozhodovali o budúcnosti o budúcnosti európskych krajín, otvorili cestu genocíde, deportáciám, vojnovým zločinom. Pre časť európskych krajín to znamenalo aj okupáciu trvajúcu 50 rokov. Ak nechceme, aby sa história zopakovala, a nejde iba o minulosť, nie je potrebné iba hovoriť o minulosti, nie je naozaj potrebné usilovať sa zo všetkých síl, aby sloboda a slobodná vôľa e, ľudí nikdy nebola brzdená a potláčaná. Dúfame v stabilitu, že bude aj v budúcnosti. Mier vznikol vďaka spolupráci a vďaka účasti jednotlivých členských štátov na rozdovacom procese Pak Ribbentrop-Molotov e, sa nesmie opakovať a nebude sa opakovať, ak sa budú rozhodnutia príjmať takto kolektívne a nie za zavretými dverami v nejakých tajných spolkoch. Naozaj je potrebné stavať na Európskej únii, teda na dobre Európskej únie a nie e, dobre e, nejakej hrstky e, šírenie separatizmu, nacionalizmu, tomu sa budeme vyhnúť a musíme zachovať verejný poriadok. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A pokračujeme v rozprave. Ako ďalšie vystupí kolega Le Breton. Máte minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska pardon, v roku 1939 bol podpísaný pakt Molotov-Ribbentrop, ktorý eh, spustil eh, vlastne ten proces eh, vyvolania druhej svetovej vojny. Boli to dva totalitné režimy E, ktoré sa vystriedali nacizmus, komunizmus a e, naozaj e, Európa týmto veľmi trpela. Musíme naozaj tieto spomienky odzdať ďalším generáciám, aby sa to nikdy nezopakovalo. Európsky parlament musí odolať tomu lákaniu, instrumentalizovať tieto dejiny na útočenie proti Rusku. Dneška Rusko je rešpektovateľnou krajinou, ktorá si zaslúži byť byť skôr partnerom e, než e, nepriateľom. E, upozorňujem Európsky parlament, aby odolal tomu lákaniu. Prosím, neprepájajme ani nacistov minulosti s populistami dneška E, moja politická skupina a moja politická e, strana e, odporuje diabolizácii našich myšlienok. My budeme naďalej bojovať proti imigracenskej propagande aj keď táto bude šíriť svoje, svoje názory rôznymi aj nepriateľnými prostriedkami. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz v mene EKR dostáva slovo pani Fotiga. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ten, tá samotná myšlienka dnešnej rozpravy a uznesenie vyvstala pri počasti 80. výročia paktu Ribbentrop-Molotov ktorý uzavralo nacistické Nemecko a sovietské Rusko. Tento pakt si pripomíname teda Vo Vilniuse e, sme sa e, stretli a pripravili sme spoločný návrh uznesenia. Ide o istý zdroj nádeje pre nás. My dúfame, že Európa bude schopná dopracovať sa k spoločným e, vzdelaním pamätiam. Budeme si pripomínať všetky obete týchto totalitných režimov a iných diktatúr. A ja dúfam, že um, zložíme poklonu tým hrdinom, ktorí sa postavili proti týmto strašným režimom v krajinách strednej a východnej Európy. Ide o ľudí, ktorí bojovali proti dvom režimom paralelne. Vzhľadom na uvedené by sme chceli vyzvať k vytvoreniu pamätného dňa 25. maja, aby sme si to pripomenuli. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo kolega Georgiu. Máte minútu 30 menej GUE NGL. Ďakujem pekne. Po tom, čo sme si dnes vypočuli, chcem povedať, že musíme vyhodnotiť to celkové smerovanie, pokiaľ ide o vnímanie dejín. Grécky komunisti boli tí, ktorí obrovským spôsobom prispeli k našej obnovenej slobode, oni boli tými, ktorí sa chopili toho boja proti nepriateľovi. Fakt je, že sovietská armáda prispela k oslobodeniu, inak by sme tu neboli dnes. Sedeli milióni komunistov, položili svoje životy za to, aby sme mohli my teraz žiť v slobode. A my sa teraz eh, snažíme ich obviňovať komunistov a komunistické strany. A robíme to, lebo je tu skrytá agenda, snažíme sa zbaviť akokoľvek odporu, pretože keď ľudia povstanú a bojujú proti establishmentu, proti existujúcemu zriadeniu, Vidíme to v rôznych krajinách, či už v Európe alebo mimo Irán a tak ďalej. Vidíme e, čoraz väčšiu militarizáciu, obchodovanie so zbraniami, posilňovanie príslušných rozpočtov. A e, očierňujeme komunistov, ktorí povstali proti nacizmu a fašizmu a umožnili nám teraz žiť v slobode. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo kolega Radačovský. Ako nezaradený máte minútu 30. vážení priatelia i will speak slovak because i am slovak historické povedomie pre budúcnosť európy je veľmi dôležité avšak musí byť hodnotené objektívne nestranne. viacerí tu spomenuli pakt molotov ribbentrop z. twenty three. eight. one thousand nine hundred and thirty nine ako si zabúdame že

to je všetko čo som chcel povedať. ďakujem pekne. A teraz nasleduje kolega Galer, máte 30. Pani kolegovia, e, áno, čurby naši predkovia alebo museli zažiť 23. augusta 39. E, to bol naozaj dno v našich novodobých dejinách, dva diktatóri. E, vlastne úplne rozdielnými ideológiami sa rozhodli e, potiahnuť čiaru e, dolu mapou Európy a rozdeliť si teritorium. Poznáme, e, ako to ďalej pokračovalo. O 8 dní na to padlo Polsko a teda bol tu útok najskôr z nemeckej strany a potom z ruskej. Áno, už sa toto niečo nemôže opakovať. Demokracia a zmierenie. Toto bola najskôr e, realita iba na západe e, Európy. Ja som príslušníkom jednej z tých zmluvných strán a e, ja som rád, že nás ostatné európske národy znova zobrali do svojho spoločenstva. E, naozaj sme sa obrátili, sme iní, dôvryhodne iní. Nemecko e, zakomponované v EÚ a na to už nepredstavuje hrozbu. Nikto sa nás už nemusí báť. Ale Rusko obete eh, diktatúry, eh, tí by si eh, zaslúžili, že už nebudú musieť mať tiež iné národy pred nimi strach. Bohužiaľ však ruská politika toto neumožňuje, nedáva nám nádej, že takéhoto niečoho sa čoskoro dožijeme. Preto my ako demokracie v Európe musíme si pripomínať tie udalosti aj teraz tým, ako k ním došlo a prečo k ním došlo. Ďakujem pekne. Danke, kolege Gala. Es folgte, kolege Teraz dostane slovo pán Mixer, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na začiatku mesiacu sme si pripomenuli e, výročie začatia druhej svetovej vojny. Nesmieme zabúdať na veľké množstvo zosnulých v tejto kategórii a na tú snahu veľkú povaliť nacizmus. Vieme však, že sme tu mali dohodu, ktorá bola medzi stalinským Ruskom, Sovietským zväzom a Nemeckom, ktorá umožnila túto vojnu. Treba si uvedomiť, že vtedy, keď ešte e, zbranie nerinčali, e, 6 rokov neskôr ešte stále tu boli národy, ktoré ďalej po vojne museli polstoročia trpieť pod totalitárnymi režimami. Ak zabudeme na tieto kapitoly našej histórii alebo umožníme, aby sme mali selektívnu pamäť, budeme zraniteľní voči hrozbám pre demokraciu, ktorá, ktoré pochádzajú z viacerých druhov útokov. Takto sa môže útočiť na naše demokratické procesy, ale môžeme tieto rizika vidieť aj z extrémických hnutí znútra, ktoré hlásajú extrémistické názory. Iba spoločne môžeme sa vyhnúť tragédii minulosti a ochrániť európske myšlienky budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Görens, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pamäť je dôležitá na, pre budúcnosť Európy. Autori tohto uznesenia, o ktorom hovoríme, mali pravdu, že to zdôraznili. Ide tu skutočne o to, že sa treba poučiť z tých drám, ktoré otriasli našim kontinentom v 20. storočí a Najlepšie nástroje na to, aby sme to urobili, je, že budeme postupovať tak, aby sme mali k dispozícii historicky etablované fakty, ktoré by boli neotrasiteľné, neodmietnutelné, a ktoré môžu byť teda zapísané do minulosti. Minulosť, dejiny sú dôležité. Budeme musieť e, za- nahradiť úlohu pamäte úlohou histórie. A týmto sa dostávam k tomu, že by som obnovil požiadavku, ktorú som už vyjadril opakovane aj tu v tomto parlamente Kedy sa už konečne nám podarí dostať k prekladu norimberských aktov do všetkých pracovných jazykov Európskej únie? Toto by umožnilo e, obohatiť aj hodiny histórie a hodiny občianskej náuky, aby sme o tom mohli hovoriť. Aby obč- mladí ľudia mali prístup k informáciám o tých hororoch z minulosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Kolega Lagodinsky, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Ako môžeme budovať spoločnú budúcnosť, ak si nepamätáme spoločnú minulosť? Nikto nie je imúnny voči výpadku pamäte. U nás v Nemecku každý druhý Nemec sa nechce venovať histórii totalitných režimov. Musíme aj naďalej si pripomínať obete holokaustu, holokaustu, kde zabili židov, homosexuálov, ale ja som z Berlína, musíme však hovoriť aj o osude našich východoeurópskych priateľov, Poliakov a krajín na Pobalti. Toto je niečo, čo dlžíme týmto krajinám ako niekto, kto bol na druhej strane v rámci vojny. Toto musíme oživovať keď hovoríme s mladými ľuďmi, ktorí tam hore sedia. Musíme to doniesť do škôl, na internet a musíme jednoducho históriu oživiť, ale musíme robiť ešte viac. Musíme začať počúvať a načúvať požiadavkám našich východoeurópskych priateľov. Áno, sú tu bezpečnostné obavy, energetické obavy, to všetko pramení v tých tragickej minulosti a my musíme začať im načúvať a začať budovať skutočne, skutočne spoločnú zahraničnú politiku. Toto bude reakcia na tú tragickú minulosť aj do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán kolega Krach. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, problém tejto kultúry pripomínania si minulosti je to, že sa sústredíme na negatívne stránky histórie Európy. Je to síce potrebné, ale je to príliš jednostranné, keď sa to dá do súvisu s rímským právom, gréckou civilizáciou, renesanciou a osvietenstvom. Nesmieme iba sprostredkovať negatívny obraz toho, čo razí našu identitu. Avšak aj vtedy, keď sa budeme venovať tomu, čo sa nepodarilo, čo viedlo k týmto hororom, tak sa tu objavuje otázka, že prečo sa nevenujeme duchovným základom, veď je absurdné, keď tí, ktorí práve pokiaľ ide o komunistický teror napomáhali ho realizovať. A teraz ich dnešní e, nasledovníci, ktorí sa na to odváľajú, hovoria, že tu treba pripomínať si minulosť. To, čo vlastne udáva identitu nejakého regiónu alebo kontinentu, je to pozitívne. To je to, že sa treba poučiť z minulosti. Buď budeme to vnímať bez ideológie ako celok, alebo to nebude nič iné ako iba nejaký projekt poučovania, ktorý tu v Štrasburgu a v Bruseli vymýšľame, ale ktorý sa jednoducho do srdc a hlav ľudí nikdy nedostane. A tento papier si aj tak nič nezaslúži. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo kolegyňa Tomašič. Máte slovo jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja som chcela hovoriť o komunizme, fašizme, nacizme, avšak ja nemôžem ostať mlčať, keď počujeme, že my sme jedinou generáciou, ktorá nezažila vojnu. Vážené dámy, vážené Pa, vážení páni, v roku 1991 predsa Chorvátsko nebolo súčasťou Európskej únie, bolo súčasťou Európy avšak a skutočne ma bolí, že zabúdate na tie agresie e, Srbska voči Chorvátsku e, obhajaba našej slobody, obhajujúc našu slobodu sme prišli o 8500 bojovníkov, ktorí bojovali za našu slobodu. Veľa civilistov, a to medzi nimi aj deti, aj matky prišli o život. A to už nehovorím o miliónoch a miliónoch škôd a újmy, ktoré sme sa dostali. Pre takú malú krajinu ako je Chorvátsko máme 4 milióny 300 tisíc občanov, to sú obrovské škody. Ja by som očakávala, že by ste túto vojnu takisto spomenuli, ktorá bola vlastne uvalená na Chorvátsko v roku 1991. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa v rozprave dostaneme ku kolegyni Rego. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Pochádzam z juhu, z druhej krajiny sveta, ktorá má najviac e, anonimných hrobov, masových hrobov, ktoré sú dôsledkom fašistického teroru. Prechádzam z krajiny, kde sú dodnes slobodne žijúci vrahovia frankistického režimu. Prichádzam z krajiny, ktorá dodnes nemá vyriešenú svoju minulosť. A upravujem pozornosť tohto parlamentu, e, pretože cez e, svoje uznesenie instrumentalizuje históriu a nenachádza žiadne riešenie pre to, čo sa deje v Španielsku. Nehovoríme len o minulosti, hovoríme aj o súčasnosti. Bolo by naozaj veľmi želateľné, keby keď hovoríme o historickom povedomí, hovorili sme o tom, aké úlohy zohrali republikánske zložky a vojska pri rozširovaní fašizmu v Európe, alebo napríklad aký príklad solidarity zohrali medzárodné brigády a práve preto je dôležité využiť túto príležitosť, aby sme ehm, pridali, e, e, schválili smernicu o, o, o povedomí a reparáciách, ktoré bude bojovať proti dôsledkom e, fašizmu a zároveň aby sme financovali odkrytie masových hrobov v Španielsku a ich následný výskum. Treba si uvedomiť, že novodobý fašizmus sa opiera o to, že nebudeme bojovať tým, že budeme odkrývať jeho minulosť a históriu. Ďakujem pekne. Ďalej je to pán Nikolao Alavanos. Nech sa páči, máte minútu a pol. Dnešná diskusia E, asi si snáď uvedomuje každý, že nehovoríme ani o povedomí, ani o budúcnosti. V zásade to je len také historické cvičenie v boji, e, teda v protikomunistickom delíriu a tie uznesenia, ktoré sú tu predkladané, sú protikomunistické, sú opovrhnutia hodné, sú nehistorické a mali by byť stiahnuté, mali by byť e, zamietnuté v hlasovaní, lebo v opačnom prípade si ľudia budú pamätať, kto za tieto návrhy hlasoval. Je to akási skrytá agenda, skrytý plán to sa schováva v pozadí eh, hnutia, ktoré má zakazovať komunistické hnutie, komunistické symboly, komunistické eh, signály a je to ďalšie pokračovanie potlačovania komunistického eh, hnutia všade vo svete. Tieto uznesenia sú len hlasnou trubou reakčných hnutí a obskúrnych hnutí z Vyšegrádu a z Pobaltia, tých, ktorí šíria jed Faktom je, že Sovietský zväz sa postavil a urobil obrovský príspevok v porazení fašizmu. A musíme si neustále pripomínať to obrovské úsilie, to obrovské obete, ktoré priniesli tí, ktorí bojovali proti nacizmu a fašizmu. Ľudia, ktorí to urobili, sú teraz obviňovaní z toho, že sú spolupáchatelia nacizmu. A tento, tento signál, táto správa je niečo, čo má všetkým poprieť pravdu, pretože komunisti bojovali proti zneužívaniu pracujúcich a predstavovali cestu vpred. Históriu píšu ľudia. A ľudia nie sú popísaní e, uzneseniami a antikomunizmus jednoducho neprerazí. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán Sikorský, nech sa páči na minútu a pol. Pani predsedajúca, táto diskusia dokazuje, prečo skutočne potrebujeme uznesenie pretože extrémni lavičiari hovoria, že Červená armáda porazila Hitlera. To je pravda, ale nechcú si pripomínať to, že Sovietský zväz po spojencom fašistického Nemecka počas dvoch rokov. Komunistické režimy sú zodpovedné za smrť 100 miliónov vlastných občanov. Kolegovia z extrémnej pravice z Francúzska hovoria, že <clears throat> súčasné Rusko sa odstrihlo od dejín Sovietskeho zväzu. To však neplatí. Nedávno sme mohli vidieť, že ruské orgány a ruské ambasády protirečia fakty paktu Molotov-Ribbentrop. Potrebujeme tento deň európskeho historického povedomia. <clears throat> Súhlasím s pani eh, Fotigou v tom, že Pilacký, ktorý bol eh, polským dobrovoľníkom a E, išiel do Auschwitzu, aby sa presvedčil o tom, čo sa tam deje, by bol veľmi dobrým kandidátom, ktorého by sme mohli oceniť. Bol by dobrým patronom tohoto dňa, pretože namiesto toho, aby dostal odmenu za svoje správanie, bol zavraždený komunistickými orgánmi v, v monster procese. Pani predsednička, toto uznesenie by som rád podporil. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani Kamerevert. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aby sme vysvetlili mladej generácii, ako vznikol dnešok a aby sme ich vybavili do budúcna, musíme si pripomínať včerajšok. Bez poznania otrasných vojen, ktoré priniesli ničenie, biedu, smrť a rozdelenie Európy železnou oponou a bez informovania o tom, čo máme spoločné ako národy, čo sa prejavuje v kultúre. Bez tohto e, nedokážeme pochopiť zmysel nášho spoločenstva štátov. Spomínanie bude možné iba vtedy, keď budeme chrániť naše dejiny, budeme podporovať e, pamätníky a tiež umožníme kvalitné vzdelávanie a budeme šíriť povedomie vo forme e, dobrého vzdelávania a kultúry. Takže bez vzdelávania a kultúry sa nám takéto niečo podariť nemôže. Škrty, ktoré bohužiaľ v tejto oblasti navrhuje rada, však vypovedajú o niečom úplne inom. A pre mňa je nepriateľné, že dezignovaná predsednička komisie témy kultúra a e, vzdelanie e, nespomína v žiadnom z titulov komisárov. To je poprvýkrát e, 20 rokoch. E, je potrebné toto zmeniť a očakávam, že nová komisia v týchto oblastiach politiky, e, že im dá väčší e, význam vzdelávanie a kultúra už nemôžu byť len v úzadí, pretože bez nich nakoniec nejaká spomienka, pripomínanie si nie je možné. Ďakujem. No, ďakujem pekne. A ďalej pani Pagazauru Tunduja. Nevidím ju ale. Takže budeme pokračovať. Kolega Franc. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, drahé kolegyne, kolegovia. 1. septembra 1939 začala zrejme ten najhorší a najneludskejší čas v Európe, ktorý e, spôsobil ohavnosti holokaustu, kde milióny nevinných ľudí, či to boli e, Židia, Romovia, svetkové Jehovovi, homosexuáli, boli bestiálnym spôsobom e, zavraždení nacistami Časy, kedy nacionálno-socialistické beštie takýmto spôsobom beštiane vraždili, to nám e, skutočne, teda tým pozostalým zostalo e, veľmi živo v pamäti. 17.